Toto je veľmi smutné, pretože sme už dosiahli veľký pokrok v posledných mesiacoch k otázkam no, nových potravín. Dovolte, aby som pripomenul niektoré z prvkov, ko ktorých došlo o jasnej dohode a ktoré, keby sme boli prijali, boli by výrazne zlepšení existujúcu legislatívu že centralizovaný prístup k schvalovania nových potravín, ktorý zjednodušuje schvalovací postup, pričom zabezpečuje bezpečnosť potravín, takisto definícia nanomateriálov a ich schvalovanie, takisto aj podmienky na označovanie nanomateriálov, ďalej zjednodušený postup, ktorý platí pre tradičné potraviny z tretich krajín, aby sa zjednodušil prístup na trh z tých, to, tý, pre tieto potraviny a takisto aj potreba e, prevádzkovateľov poskytovať údaje a informácie a takisto, aby sa obmedzovalo testovanie na zvieratách čo najviac. Všetko toto by bolo prispelo um, európskym inováciám tým, že by sa vlastne umožnil prístup nových potravín na nový trh, pričom by sa ne, ne, z, neznižovala bezpečnosť potravín. A myslím si, že toto si vyžaduje našu pozornosť, aby sme tieto zlepšenia mali e, na mieste bez ďalšieho zbytočného omeškania, pretože to prináša tak výhodu pre hľadiska eh, z ochrany spotrebiteľa, ako aj z hľadiska inovácie v oblasti potravín. Preto dúfam, že sa nám podarí zachytiť ešte to, čo sa z rokovaní dá, tým, že by sme pripravili čo najskôr návrh poslanci zlyhanie v rokovaniach v podstate by podkopalo množstvo e, veľkého pokroku, ktoré bolo dosiahnuté za posledné mesiace počas rokovaní aj v oblasti klonovania. Komisia naďalej bude mm, sa venovať tomu, aby postupovala ďalej v návrhu z oktobra minulého roku, to znamená mm, predstavovalo 5-ročný zákaz e, využívania klonovaných zvierat, takisto nevyužívanie e, klonovaných zvierat pre, pre potraviny, takisto zavedenie systém vysledovateľnosti e, aj semien, aj embryí z klonovaných zvierat. Takisto komisia uznáva dosiahnutý pokrok počas mierovacieho konania. Takisto je jasné, že v otázke klonovania vo všetkých cieľoch musíme dosiahnuť dohodu, ktorá by mohla byť skutočne implementovaná a bola by to aj zároveň aj proporcionálna dohoda. Ehm, komisia už pripraví hneď po dopadovej štúdii potrebný návrh. Ehm, pani predsednička, poslanci, vítam teda Ehm, to, čo povedal pán Pitela, aj, alebo ten zmierovací ehm, ústretový tón pána Pitelu aj um, predsedníctvo rady. Takisto som pripravený rokovať s vami o možných scenároch, ako vyriešiť tieto dve dôležité otázky, aby sme, sa do, aby sme dosiahli dohodu uh, v procese, ktorý zabezpečí pozitívny výstup. Takýto kolektívny prístup potom zabezpečí, aby boli tieto e, veci napokon úspešné v prospech spotrebiteľov. Ďakujem a teraz dávam slovo rečníkom za politické skupiny. Začíname pani Ajúzo, dve minúty v mene EPP. Ďakujem, vážená pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať pani Liotár a maďarskému predsedníctvu, ako aj pánovi komisárove jeho týmu za vynaložené úsilie. Bohužiaľ, toto dôležité a potrebné nariadenie eh, nemalo priaznivý výsledok z jedného dôvodu. Eh, presahuje reálne možnosti. Je to veľká eh, vášnivá téma, široko medializovaná. Musím povedať, že sme stratili príležitosť urobiť krok vpred. Odsúdili sme poľnohospodárstvo a potravinový e, priemysel na to, aby sa naďalej riadil zá, zastaralými zákonmi. E, vidíme, čo tu znamená byrokracia pre niektoré výrobky. My jednoducho nemôžeme požadovať to, čo nemôžeme vnútiť tretej strane. Lebo Inak by sme klamali našich spotrebiteľov. Je veľkou škodou, že sa nám nepodarilo dospieť k dohode, lebo toto nariadenie nehovorí len o označení a o akých koľko generácií, aké výrobky treba onálepkovať, označiť, ale, ale aj o to, aby potraviny pochádzajúce z tretich krajín boli označené. To by bolo veľmi dôležité pre občanov, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, ale aj pre zdravotníctvo a inováciu. Keďže klonovanie je veľmi komplexnou témou, e, opäť vyzývam komisiu, aby vypracovala novú správu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by všetky aspekty klonovania upravoval. E, takisto by sa zaoberal potravinovou bezpečnosťou a vzhľadom na to, že komisár Dali sa pri viacerých príležitostiach pred parlamentom zaviazal, že predloží takýto návrh, ja dôverám, že komisia nám ho zašle čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem, pani Ajúzo. A teraz v mene socialistov pán Lejnen. Pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Už tu bolo veľa rokovaní, ktoré som zažil v parlamente, ale toto zmierovacie konanie od večera 7. do rána 7. Týchto 12 hodín zostane mi ešte dlho v pamäti. Bol to akt mimoriadnej kvality a žiaľ, sme prišli z dvoch rôznych cudzích planét, pretože bolo jasné, že parlament hájí záujmy spotrebiteľov, občanov EÚ. EU a niektorí ďalší hajili záujmy výrobcov mesa, polnohospodárov a tieto rozdiely zabránili tomu, že by sme sa zblížili. Je to škoda, lebo teraz máme medzeru v legislatíve o potravinách v EÚ a túto medzeru musíme veľmi rýchlo vyplniť. Myslím, že bolo pomerne jasné, pán Pitela ako predsedajúci a pani spravodajkyňa celý tým ťahali za, jednu, za jeden koniec a teraz treba spraviť ďalší krok. Musíme vyplniť túto medzeru a myslím si, pán komisár Dali, že musíte prísť dvomi návrhmi. Jedným, ktorý sa týka nových potravín, tam sme sa už takmer dohodli to sme sa už dohodli na centralizovanom postupe povolovania dovozov z tretich krajín. A ďalšia oblasť sú klonovanie. Tam ste počuli všetko, čo chceme a máme povedať. Nechceme mať tieto výrobky na európskom trhu. Aspoň chceme minimálne, aby boli označené, aby spotrebitelia mali možnosť voľby. To je náš mandát, to je to, čo chceme a ja dúfam, že prídete pomerne rýchlo s návrhom. Ďakujem, pán Lajnen, a teraz dávam slovo pani Lepáš. Dve minuty. Pani predsednička, chcem vám poblahoželať pani Liotar, pánovi Pitelovi a celému týmu za rokovania, kde sme zaujali veľmi pevné stanovisko počas celého e, dlhého trialógu a myslím si, že to tou pozitívnou súčasťou tejto témy je, že Európsky parlament jednotne bránil verejné zdravie a práve preto sme boli zvolení a nie pre iné veci. Bola by som rada, keby sme pokročili dopredu a neobviňovali sa tu, ale členské štáty sú tvrdohlavé a keď sme dospeli k rokovaniam, kde parlament už veľa ustúpil, tak bolo treba aj ďalšie ústupky, ako keby sme mali položiť otázku, ako označovať výrobky, ktoré sa predávajú na európskom e, trhu a právo byť informovaný to je základným právom v európskom právnom systéme. E, boli tu využívané rozličné právne falošné zámienky. Nebola to otázka obchodnej vojny, VTO, to nie je právna pravda, to boli čiste technické odborné aspekty. Ja si myslím, že my sme schopní jednoducho vystopovať tieto výrobky, ale dá sa povedať, že tu nebola k tomu vôľa, dával sa prednosť iným záujmom, ako sú občania. Tak teraz treba ísť dopredu, treba ísť rýchlo, pretože klonovanie to je ďalší prvok, ktorý jednoducho e, využíva tých, ktorí chcú spochybniť európske inštitúcie. To je argument na nedôveru našim inštitúciám, našej inštitúcii, európskemu trhu. A práve vďaka tejto otázke klonovania je naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme zakázali, aby európsky občania a spotrebitelia e, mali na stole a v obchodoch prístup ku klonovanému mesu. Ďakujem, pani Lopáš. A teraz v mene ECR pán Stevenson. Jedna minúta. Pani predsednička, po dvoch dlhých rokoch, ktorej práce o nariadení o novom potravinách vidíme zlyhanie tohto úsilia, pretože nedošlo k dohode v významnej otázke klonovania. Počas celého zmierovania som vystrihal, ale že tvrdohlavosť prijať kom, kompromis privedie ku katastrofe. A teraz sme sa ocitli znovu na začiatku a stratili sme veľké množstvo veľmi dobrej legislatívy o nových potravinách. Zmierovanie je naozaj dobrým postupom pri legislatívnom procese, ale je zbytočné, ak účastníci nie sú pripravení rokovať a nie sú pripravení na kompromisy. Keby parlament nebol taký zaťatý, mali by sme oveľa, mali by sme už potrebnú aktualizáciu pravidiel. Máme zatiaľ nariadenie z roku 97 o nových potravinách, ktoré je úplne zastarané. Ak Európsky parlament chce ukázať, že je zodpovedným silným legislatívnym orgánom, ktorý je hrdý na výsledok v Lisabonskej zmluve, tak si myslím, že v tejto skúške neobstal. Komisia musí teraz pripraviť osobitnú legislatívu o klonovaní a ja dúfam, že poslanci sa poučia zo svojich chýb a uvedomia si, že to sú občania Európy Európy, ktorí trpia, ak sa nedohodneme na základných otázkach. Ďakujem. Ďakujem, pán Stevenus. No a teraz pán Stás. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že pán Leinen veľmi dobre povedal, my sme tu na to. My sme tu vlastne teraz konfrontovaní eh, s agroalimentárnym priemyslom a na jednej strane, na druhej strane sú záujmy spotrebiteľov. Vyvinuli sme veľké úsilie. Ďakujem pani spravodajkyňa za toto úsilie. Pokúsili sme sa o istú pružnosť a v istom okamihu sme aj boli ochotní urobiť ústudky, ale nikdy toho nebolo dosť. Skonštatoval som, že bola veľmi malá miera flexibility zo strany rady. Pán Dali, v istom okamihu komisár de Gucht pred zmierovacím výborom prezentoval falošné argumenty Európskemu parlamentu, keď hovoril o VTO, ako to povedala pani Lepáš, a pritom to nebolo na ničom založené. Ja si myslím, že teraz musíme komisiu požiadať o to, aby pripravila nový návrh o nových potravinách, je tam prakticky dohoda a treba samozrejme aj návrh ohľadne klonovaných zvierat a ich potomkoch. Pán komisár už je na, naozaj tre, potrebné upozorniť na to, že potrebujeme ísť veľmi rýchlo. Nemôžeme čakať na grécké kalendy. E, tento parlament musí pracovať rýchle, my sa tým musíme zaoberať a my musíme bdieť nad plnením e, týchto noriem. aj dôležité, aby sa to skončilo ešte v tomto volebnom období. Pani Liotár Gue, ďakujem vážená pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom z Európskeho parlamentu a z delegácie za eh, jednomyselnú podporu, ktorú som mala až do konca rokovaní. A rovnako eh, obdivujem pani veľvyslankyňu Maďarska, ktorá robila skutočne to, čo mohla. Nepodarilo sa nám bohužiaľ eh, dospieť k dohode, ale spotrebitelia môžu um, naďalej používať klonované výrobky, aj keď 70 európskych spotrebiteľov si to neželá. Klo- e, treba zakázať klonované zvieratá a takisto ich potomkov. E, klonované zvieratá e, sú oveľa drahšie. Komisia a rada vždy sa musia dohodnúť o tom, že záka a hovoria, že zákaz potomkov klonovaných zvierat nebude možný, lebo to je e, proti rozhodnutiam VTO. Pán de Gucht povedal, že to rozpúta obchodné vojny. A ja som potom bola veľmi prekvapená, keď som dostala dôverný dokument z rady, kde sa hovorí jasne, to je dokument právnej služby rady ministrov a v tomto dokumente sa hovorí, že zákaz potomkov klonovaných zvierat je obhájiteľné v rámci pravidiel VTO. A potom klonovaných zvierat by malo... Mm, tak, takisto, sa tam... takisto sa tam hovorí, že e, je potrebné označovať tieto výrobky, aby sme ochraňovali spotrebiteľov. Ja som tieto otázky položila aj Rade. Členské štáty vedia o existencii tohto dokumentu a ak áno, prečo naďalej argumentujú falošnými argumentami o obchodnej vojne a ne, len preto, aby nechceli dospieť k dohode s Európskym parlamentom. Rada by som vedela, aké sú skutočné dôvody tejto porážky. Ak negociátori e, z členských štátov nemali tento dokument, myslím si, že je to škandalozne a ak to mali, tak si myslím, že ho zneužili ako falošný argument. Pán Dali, európsky spotrebitelia od vás očakávajú akcie a činnosť a som si istá, že budeme môcť dospieť k riešeniu a nájdeme riešenie. Boli ste trošku, e, hovorili ste dlhšie, ale nechala som vás dokončiť vaše vystúpenie. Pani Lepáš, želáte si ešte niečo povedať? To, čo hovorí pani Liotár, je skutočne neuveriteľné a ja chcem ešte zdôrazniť otázku, ktorú som položila. Som šokovaná. Chcem sa spýtať komisie, či ona mala prístup k tomuto dokumentu, pretože je nepriateľné, aby sme celé týždne tu boli klamaní, aby sa nám hovorilo, že to bude otvorená vojna s VTO, že nebudeme už môcť nič predávať, keď príjmeme takéto rozhodnutie. A je tu právna analýza, ktorá hovorí pravý opak. Ja si myslím, že to je naozaj mimoriadná politická záležitosť. Táto otázka je adresovaná spravodajkyni, ale e, myslím si, že pán komisár nám k tomu môže dať stanovisko. Teraz dám slovo pánovi Rossimu na jednu minútu. Ďakujem, milí kolegovia, vážená pani predsedníčka. Rada sa prekonala. Ale nezabúdajme, že e, vlastne týchto občanov zastupujú ľudia, ktorých si občania zvolili. Parlament vo výboroch, v pléne trval na tom a hovoril, že e, meso sklonovaných zvierat nie je dobré, pre zdravie a rada to musí akceptovať, pretože my tu hovoríme za našich občanov, hovoríme tu o výzve, ktorá je síce negatívna pre podniky, ale zodpovednosť. kom? kto bude za to zodpovedný? Bolo by došlo k dohode, keby rada nebola všetko zablokovala. Rada na jednej strane hovorí, treba liberalizovať všetko a potom následne e, povie, že pokiaľ ide o textily, tak tam treba nejaké e, iné opatrenia a potom nám hodí poleno pod nohy e, pri etiketovaní klonovaného mesa. To sú polená pod nohy. Ďakujem, vážený pán kolega Pitela, ďakujem, že ste e, bránili česť nášho parlamentu občanov, že ste odmietli takéto, takýto návrh, ktorý je vydieraním zo strany E, rady. Ďakujem pán a spravodajci, kolegovia. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste mali odvahu neurobiť krok späť v takejto veci, ktorá je dôležitá pre občanov. A teraz dávam slovo ďalším zapísaným e, rečníkom, pán Líze. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, pani predsednička rady. My všetci sme sklamaní, to je jasné ale myslím si, že zodpovednosť nie je na pleciach e, delegácie Európskeho parlamentu za rokovacím stolom. Myslím si, že komisár ani ministerka nenesú vinu. Boli to skôr iné časti rady a komisie, ktoré vidia problémy na strane tretich štátov, ale tieto sa neprediskutovali. Napríklad komisár de Gucht dostal z rôznych ministerstiev členských štátov hororové scenáre o obchodných vojnách, ktoré by boli väčšie ako banánová vojna a iné ďalšie veci, ale pritom to nebolo odôvodnené. Mal som tu čest stretnúť sa včera E, stretnúť s predstaviteľmi amerického veľvyslanectva v Berlíne a išli sme sem spolu do Štrasburgu a hovorili sme o otázkach potravinovej politiky a o tomto probléme a argumenty amerických e, predstaviteľov neboli také presvedčivé, že by vylúčovali možnosť nájsť riešenie. Pýtal som sa ich, aký je ich postoj k téme a vôbec to nie je tak, že by sme nevedeli dosiahnuť dohodu s Američanmi, keby sme to chceli. Čo mňa najmä prekvapuje, je tento materiál, ktorý mi dali Američania, je to zoznam o označení pôvodu v USA. A napríklad v USA sa predpisuje, že e, mleté meso, peč- e, pečeňový syr a balenie hamburgerov musí mať v USA označenie pôvod krajiny, odkiaľ je to meso pre hamburger. Takže ako môžeme hovoriť o obchodnej vojne, keď chceme označiť klonované meso a meso potomkov klonovaných zvierat? A e, predsa nemôžeme sa hneď e, e, zlaknúť, keď Američania zakašľú a povedia, to sa nedá. Ja si myslím, že komisia musí naozaj vystupovať sebavedomejšie a prísť novými riešeniami, ktoré naozaj presadíme u tretich krajín. Ďakujem, pán Líze. A teraz dávam slovo pani McEvan. Pani predsednička rady, hovorili ste o tom, že netreba ukazovať prstom na vynika, ale treba tu mať určitú intelektuálnu čennosť. Áno, musíme jesť, ale nemusíme jesť klonov. My vieme, že nikto nebude jesť klonov. To nie, ale rokovania zlyhali v tom, že sme zlyhali dospieť k dohode k dovozu e, spermat do Európy lebo tu by išlo o e, e, o potomkov klonovaných zvierat. Takže ja sa chcem spýtať, či máme zákony, ktoré zakazujú umiestnenie produktov na trh, z, ktoré sú vyrobené z tuleňov, zo z, e, z zvierat a podobne. Máme rôzne takéto zákazy v EÚ. Nie, prečo by sme nemohli mať zákaz predaja produktov, ktoré sú produktami e, s potomkou klonov alebo produktami klonovania? Toto nie je otázka VTO, toto je otázka politickej vôle a my to môžeme spraviť a to uspokojí tento parlament a toto je základ dohody. Ďakujem pani Mekavan a teraz dávam slovo pani Rozbachovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Odviedlo sa veľa práce eh, na tejto práci na tomto eh, nedosiahnutom kompromise. Žiaľ vieme, že došlo k nedohode v otázke potravín sklonovaných e, zvierat. Viem o krajinách, kde je klonovanie je zakázané, ale napriek tomu máme produkty sklonovaných zvierat, ktoré k nám prichádzajú cez zadné dvierka. A my to nechceme, nechceme, aby sa to dialo. Chceme úplnú transparentnosť pre všetko všetko chceme vedieť. Vieme o cukre, o televíziách, o bankách, o neviem čom. O, a teraz máme antibiotika, GMO a rôzne ďalšie produkty, ktoré o ktorých nemajú spotrebitelia dostatočné informácie na baleniach, Takže my chceme potraviny, ktoré sú čo najprirodnejšie, najprirodzenejšie. Prečo sa nevenujeme viacej našmu vlastnému zdraviu a zdraviu zvierat, ktoré chováme? Musíme byť oveľa zodpovednejší voči deťom a nám všetkým v Európe. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Hassi. Todella valitettavaa, että tämä lakiesitys... Je jasné, že tieto návrhy neprešli. Súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že táto situácia je dôsledkom toho, že komisia a rada sa rozhodli e, upozorňovať na výhody a malé záujmy e, takejto produkcie mesa v cudzine a potom samozrejme e, za takýchto okolností chcú obetovať zdravie občanov a ekonomický rast. My nechceme takéto klonované výrobky, meso a mlieko. Hovoríme tu o zvieratách tiež, ktoré trpia. Parlament nebol neflexibilný. Parlament urobil neuveriteľné ústupky. Bol pripravený urobiť krok vzad pokiaľ ide o povinné označovanie takýchto výrobkov. A teraz už vieme, aký bol postoj rady. E, pani Liotár a Peter Líze e, nás oboznámili so situáciou a dozvedeli sme sa, že skutočne zo strany rady bolo veľa klamstiev a boli to vyslovene dobrovoľné klamstvá. Čiže, ak chceme riešenie tejto situácie, tak musíme absolútne brať do úvahy vôľu európskych občanov, ktorí nechcú toto meso a ja ho nechcem tiež. Pani Grosted, dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ja chcem sa najskôr tak všeobecne zamyslieť, keď hovoríme o nedôvere občanov voči inštitúciám. Myslím si, že to nie je tá správna téma, lebo e, to robia často aj jednotlivci, ktorí ju vytvárajú a potom majú z toho e, úžitok, osobný úžitok. Je pravdou, že tieto negociácie o klonovaní bolo veľmi, boli veľmi dlhé a výsledok bol sklamaním Európska únia teraz má obrovskú úlohu pred sebou. Komisia musí predložiť nový návrh, lebo je naozaj nevyhnutné, aby sa táto legislatíva zrevidovala. Keď sa pozrieme na nové materiály, tak predsa nám to prípada veľmi naliehavé ako téma. Nemôžeme akceptovať, aby neexistovala žiadna kontrola techniky klonovania alebo e, výsledkov tohto klonovania, čo sa môže ocitnúť v ľudskej potrave ja si myslím, že my všetci sme sa tu v parlamente zhodli na tom, že spotrebitelia musia byť informovaní o pôvode občanov, či sú e, pôvode e, potravín, či sú sklonovaní zvierat alebo z ich potomkov. Treba tam vystopovateľnosť a označenie. Ja nechcem ustúpiť v tejto otázke a, nech, a chcem, aby sme našli odpovede na mnohé otázky, ktoré tu dnes existujú. E, vystopovateľnosť je imperatívom doby. Spotrebitelia si musia vybrať na základe poznatkov a my ako e, zákonodarcovia si nemôžeme pred verejnosťou Európy dovoliť povedať, Európa nerobí nič, pretože sa nám nepodarilo e, dohodnúť. Pán komisár, ja viem, že máte ambíciu prekonať inštitucionálnu blokádu, E, do ktorej sme sa dostali, aby sme dali viac garancií spotrebiteľom, ale aj viac garancií e, potravinárskemu a poľnohospodárskému priemyslu. Musíme konať, musíme konať rýchlo, aby sme túto otázku vyriešili. Ďakujem pani Grosted a teraz pán Arzenis. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár, pani zastupcovia komisie, budem menej diplomatický, obávam sa. Že vy ste navrhli zákaz e, e, na sklonov, produkty sklonovaných zvierat. Avšak nikto si nemôže kúpiť potraviny sklonovaných zvierat. Klonované zvieratá sú veľmi drahé, aby boli využívané na potraviny. To, čo bude na potraviny, to potom e, musí byť aj, mal by, tam mal by byť aj, za, predovšetkým by malo byť e, zákaz potomkov týchto zvierat, ale myslím si, že rokovania nebolo produktívne preto, lebo vy ste bojovali proto označovaniu potomstva. To bolo vlastne spoločný e, menovateľ, ale ste prepasli vlastne dohodu, dosiahnuť dohodu, moment dosiahnuť dohodu. Takže prosím vás pekne, počúvajte, čo hovorí táto inštitúcia k, k tomu tejto otázke a vráte sa k nám potom s, s právnym návrhom. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Šnelhard na jednu minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, dámy a pani. Ja to tiež veľmi ľutujem, že ste rokovania stroskotali osobitne preto, pretože vlastne budeme zase musieť čakať na to, aby sme mali ďalšiu legislatívu, ktorá bude e, riešiť nanomateriály v potravinách a takisto potraviny pochádzajúce z tretich krajín. Takisto je tu otázka, že využívanie klonovaných zvierat v tejto legislatíve nakoniec nebude nebude riešená. A my tu hovoríme na jednej strane, by som povedal, že to, na takej úrovni, že to už nie je v podstate na, e, o, dostatočne dôstojné ľudskosti, pretože jeden hovoril jedno a druhý hovoril druhá. Vlastne to celé nakoniec skrachovalo, čiže nebolo to on koncom čestné. My tu hovoríme o množstvo vecí, ktoré súvisia aj so zákonodárstvom, ale myslím si, že my chceme, e, musíme sa teda rozhodnúť na spoločnej stratégii, pretože nechceme genové technológie, nechceme to, nechceme ono a vlastne technika sa rozvinula už tak ďalej ďalej, že v podstate e, sa tie normy jednoducho musia e, zmeniť. A mm, takisto klonované zviera nesmú sa využívať, lebo nie je tu aspekt, rešpektovaný aspekt ochrany e, zvierat. A technika sa bude rozvíjať takým spôsobom, že už to nebude zabezpečovať práve tento aspekt blaha zvierat. A Takisto si myslím, že aj otázky, ktoré sú tu z hľadiska vedeckých poznatkov tiež e, e, pochybné a takisto musíme tu hovoriť, akým spôsobom si stanovíme podmienky a nesmieme brániť žiadnemu rozvoju. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz mám slovo pani Sarb na 1 minútu a 30. Ďakujem. V prvom rade chcem vyjadriť moju dezilúziu, pokiaľ ide o porážku týchto rokovaní. Po celých mesiacoch práce, možno až rokoch, môžeme povedať, že výsledok je naozaj sklamaním. Najmä, e, keď k dohode smerovalo mnoho prvkov e, v celej téme a pani spravodajkyňa si zaslúži naše uznanie. Pokiaľ ide o E, potraviny, ktoré pochádzajú z potomkov klonovaných zvierat. Európsky parlament má pravdu, keď si zachoval svoj principiálny postoj. My predsa zastupujeme vôľu európskych občanov, keď odmietame vo svojom potravinovom reťazci klonované zvieratá alebo ich potomkov. Rada ignorovala naše legitímne znepokojenie a to je naozaj poľutovania hodné. Keby sme neboli prijali záverečný návrh rady, bolo by nám nemožné e, žiadať, aby takéto aby naši občania nemali na svojich stoloch klonované meso. E, my nemáme ešte úpravy, ktoré by nám umožnili upozorňovať na klonované meso, okrem etikiet a jasnej zmienky na etikete. Pozrieme sa teraz do budúcnosti. Chcem vyzvať komisiu, aby si plnila svoj záväzok, ktorý prijala v oktobri 2010. Poprvé zakázať klonovacie techniky na produkciu potravín v EU. Následne mať systém vystopovateľnosti reprodukčného materiálu, ktorý pochádza z klonovaných zvierat, ktoré boli vyklonované mimo EÚ. Tieto záväzky boli zopakované veľakrát a na, musia sa nachádzať aj v nových návrhoch. Dôverujem tomu, že členské štáty budú venovať viac pozornosti legitímnemu znepokojeniu občanov. Ďakujem. A teraz pani Gardíny, 1 minúta 30. Áno, ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že e, nemôžem urobiť nič iné, len sa pripojiť k tým, čo E, tu už vystúpili, bola som členkou zmierovacieho výboru, mali sme veľké nádeje na začiatku, potom sme boli sklamaní a potom sme boli nahnevaní. My zastupujeme viac ako 500 miliónov občanov a po všetkých sondážach, po všetkom, čo sa urobilo, vieme, že veľká väčšina, veľmi veľká väčšina európskych občanov si neželá vo svojich potravinách klonované zvieratá alebo ich potomkov. Takže etiketovanie a označenie pôvodu, to je to minimum, naozaj minimum, ak tento záväzok nebude e, prijatý, tak to bude len prázdna škrupina. Ako povedal pán Pitela, e, to bolo také trošku také zahmlievanie, lebo naozaj, keď by sme to boli schválili, tak to by bola prázdna škrupina. E, veď predsa nebudete platiť 100 tisíc eur na nákup klonovaného býka a potom e, ho zomeliete na meso. Nie, my sme chceli prijať reglementáciu a takéto, takúto situáciu nemôžeme prijať. Opätovne tu bránime našu voľbu. To nie je porážka. Táto dohoda skončila takto mizerne. Prečo? Pretože naj Niektorí e, na, na opačnej strane si myslia, priemysel a veľkí producenti sú dôležitejší ako záujmy občanov. O to tu ide. A preto musíme opätovne začať pracovať na nových bázach. Dúfam, že aspoň raz bude rešpektovaná vôľa ľudu. Ďakujem pani Gardini a teraz 1,5 minúty pani Morky najte mi kúlenie. Pani predsedajúca, Všetci z nás súhlasiť s tým, že jedným z eh, motorov moderného sveta sú informácie a rovnaký, informa- rovnaký princíp platí pre potravinovú bezpečnosť. Ja si myslím, alebo dúfam, že sa nám podarí pripraviť nové pravidlá pre, o všeobecných informáciách, o, pre potravinách a o takých eh, veciach, ako sú aj ovocné šťavy a ich um, a Mm, však nepodarilo e, sa nám dosiahnuť kompromis k označovaniu potravín a urobili sme krok e, späť, e, pretože my musíme poskytovať informácie spoločnosti. Niekedy um, hovoríme o tom, aké, že, to, že vytvorí ja sa tým problémy pre podniky, pre firmy a v podstate e, to boli potom stanoviska členských štátov, ktoré podkopali naše požiadavky na, lepšie, na, na správne označovanie výrobkov a tak e, e vlastne spotrebitelia nemôžu vedieť, že či e, mlieko, ktoré si kúpia, pochádza z klonovaných zvierat, ale takisto sa nám nepodarilo ani otvoriť dve pre uplatňovanie najnovších technológií v agropotravinovom priemysle. Dúfam, že sa nám podarí čoskoro prijať rozhodnutie a že premostíme túto medzeru. Slovo má teraz pani McGinnis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sme prekvapení, že sme dosiahli dohodu. Určite môj pohľad zvonku bol taký, že bolo priveľa, priveľa rozdielov okolo stola. Nemyslím si, že začínať rokovanie o 7. večer, ktoré malo skončiť ráno o 7. bol až taký úžasný nápad, ale jednoducho tento problém vyriešiť musíme. Možno, že budeme musieť rozdeliť eh, legislatívu na dve časti. To by možno pomohlo. Čo sa týka klonovania, je to veľmi citlivá otázka a sú obavy z hľadiska um, zdravia zvierat, o čom sa tu hovorilo, ale otázka reproduktívneho materiálu jednoducho musí byť vyriešená. My musíme mať jasno v tom, akým spôsobom e, sa to bude riešiť aj z hľadiska VTO, pretože e, farmári v Európe nebudú, nebudú môcť mať prístup k najlepšej technológii, ktorá je v dispozícii, takže jedného dňa to budeme musieť vyriešiť a ja dúfam, že sa to vyrieši uspokojivo. Napokon k otázke európskych noriebov versus e, ostatný svet. My do Európskej únie dovážame dovážame množstvo potravín. Je nám jasné, čo dovážame z hľadiska toho, čo požadujeme a mali by sme teda vyžadovať od zvonku to, čo žiadame od samých seba. Ďakujem pani McGuinness, teraz má slovo pani Kadenbach. Vážená pani predsednička, pán komisár, v prvom rade sa chcem poďakovať za toto nasadenie v oblasti prevencie. Toto nasadenie som aj očakávala a dúfala, že aj bude v súvislosti s oklonovaným materiálom. Myslím si, že sme spolu strávili niekoľko intenzívnych hodín a ja sa chápem ako predstaviteľka Európanov, ktorí jednoducho zastávajú to isté stanovisko ako parlament a cez neho pretlačajú. My sme chceli spolu s 500 miliónmi Európanov mať jasné označenie. To bolo to minimálne riešenie. Vlastne by sme chceli mať v skutočnosti zákaz klonovaných zvierat a produktov sklonovaných zvierat bez ohľadu na to, o ktorú generáciu ide. Dúfali sme vo vašu podporu, pán komisár, a nechápeme, prečo rada nebola na našej strane. Zdá sa, že noví zástupcovia vašich členských štátov e, slúžili potrebám trhu a nie občanov. My dúfame, že vy v budúcnosti budete vidieť v svojich rozhodnutiach človeka a nie trh. teraz pán Huslín. Minúta. <clears throat> Pani predsedníčka, ochrana spotrebiteľa je ústrednou otázkou európskej politiky a keď sa nám podarí to dôsledne realizovať a e, keď sa nám to nepodarí dôsledne realizovať, tak zlyhame pretože nielen občania nechcú klonované zvieratá, ale ani poľnohospodári. Myslím si, že mnohé členské štáty naschvál hnali tieto rokovania do slepej uličky, chránili priemysel, chránili trh. Tie reči o obchodnej vojne sme už viackrát vyvrátili, to bola len zamienka. Len z dôvodov, ochrany zvierat v Európe a tejto politiky musíme prijať opatrenia voči klonovaniu a my dúfame, pán komisár, že veľmi rýchlo prídete s riešením na trh, treba roko- na stôl, treba rokovať a netreba čakať mesiace, treba rýchlo začať konať. A ja si myslím, že zákaz klonovania je len jeden krok. My musíme trvať aj na úprave pre potomkov klonovaných zvierat, pretože inak to bude všetko zbytočné. A teraz pani Záborská. Vyniká, ale myslím si, že zlyhanie zmierovacieho postupu e, je neúspechom a vyliali sme so špinavou vodou aj dieťa. Klonovanie nie je len komplexnou, ale aj citlivou témou. Ovca Dolly nebola ani prvým, ani posledným klonovaným zvieraťom

komplexné spracovanie otázky klonovania. teraz by sme mali dať jasný signál výrobcom potravín že produkty z trpiacich zvierat nepatria na európsky trh. ďakujem pekne nové potraviny, tzv. nové potraviny, sú prvky, ktoré sú predmetom výrobných metód, ktoré menia svoju vyživovú hodnotu. Ja mám množstvo pochybností o tomto novom nariadení o nových potravinách. Aké je prepojenie medzi týmto nariadením a nariadením GMO, pretože klonovanie je tiež súčasťou genetického inžinierstva a geneticky modifikované organizmy sú takisto dôsledkami rôznych modifikácií a genových e, mutácií. Takže akým spôsobom môže zabezpečiť, aby tieto výrobky alebo tieto potraviny boli bezpečné a aké kritéria používame na definíciu týchto potravín a bezpečnosti týchto potravín a ako budeme informovať spotrebiteľov o charakteristikách a výživovej hodnote e, toho, čo si budú kupovať e, Takisto si myslím, že tieto nové výrobky musia byť bezpečné a musíme mať správne informácie, preto si myslím, že vysledovateľnosť e, osobitne tých produktov, ktorá je, ktoré obsahujú, alebo tých látok, čo obsahujú, to je v dôležité. Teraz má slovo pán Zavela, pani Zavela. Ja si myslím, že toto je celé o neinformovaní občanov, neinformovaní spotrebiteľov, pretože e, ak ide o transparentnosť v Európe, tak tam sa, alebo len o nej hovoríme, ale keď už máme niekde to realizovať, tak potom sa objavujú problémy. Toho, čoho sme tu svedkami, to je obrovská reakcia proti produktom, a tí, čo e, prijajú rozhodnutia a zákonodarcovia jednoducho musia e, počúvať verej, stanovisko verejnosti a transparentnosť je v tomto absolútne dôležitá, aby sme tento proces mohli dokončiť, ktorý sme začali. Predsednička, ďakujem pani Na Týmto sme skončili časť Sketch the Eye a teraz by som dala slovo pánovi komisárovi Dalimu. Thank you. Uh, Ďakujem pani predsedajúca. Ja som si všetky stanoviská, ktoré tu boli, e, ktoré tu odzneli, som si poznamenal. A chcel by som teraz poďakovať poslancom za ich stanoviska a uistujem ich ešte raz, že komisia naďalej bude spolupracovať s parlamentom, členskými štátmi a zúčastnenými stranami zo všetkých zúčastnených alebo dotknutých sektorov, aby sme mohli sa posunúť ďalej čo najskôr v oblasti no, návrhov o nových potravinách a o klonovaní. Musím zdôrazniť, že stanovisko, ktoré bolo prijaté komisiou počas zmierovacieho konania, aj počas toho, aj čo sme chceli dosiahnuť počas tohto rokovania, bolo také, že akékoľvek riešenie alebo akýkoľvek dosiahnutý kompromis musí byť taký, ktorý je realizovateľný, možný, jednoducho oprávnený a vyvážený. A bez ohľadu na to, čo by sme všetci chceli mať, a osobitne ja ako, spotreb, ako komisár pre ochranu spotrebiteľa, ja som samozrejme za poskytnutie všetkých informácií spotrebiteľom, ale tieto všetky musia byť na báze dôkazov a preto potrebujeme dopadovú štúdiu a to bolo naše stanovisko. Komisia nikdy eh, nebola proti nejakému, eh, nejakej osvete alebo ktorý vysvetľovaniu a my sme len povedali, že každá vec musí byť overená v dopadovou štúdiou, aký bude mať to to vplyv na našich občanov, či už sú to užívateľia, či spotrebitelia. A to je stanovisko, na ktorom naďalej trvám. Môžem vás uistiť v tom, že služby komisie a ja sám budeme postupovať týmto smerom s všet, celou všetkou vervou a energiou. A chcel by som teda povedať, že ja neodkladám rozhodnutia, ktoré je treba prijať. Predsedajúca. Ďakujem, pán Dali. A teraz v mene rady pani Jerry alebo jej hlasový zástupca. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, pán komisár, vážené aj poslankyne a poslanci, ďakujem za túto debatu. A v mene predsedníctva a rady by som sa chcela poďakovať najmä tým, ktorí prišli s vyjadreniami a podporili úsilie maďarského predsedníctva a ocenili ho. Taktiež vítame tú skutočnosť, že počas zmierovacieho konania tu zaznelo mnoho argumentov, ktoré sme zopakovali aj dnes. Chcem odmietnúť tie tvrdenia alebo náznaky, podľa ktorých buď rada alebo maďarské predsedníctvo konalo neúprimne alebo pod vplyvom nejakých záujmových skupín. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, tak je najlepšou vecou je, že zvyšuje našu zdieľanú zodpovednosť. My sme sa pokúšali pracovať v tomto duchu. Nepodarilo sa nám dosiahnuť dohodu a teraz v tejto súvislosti e, to znamená, že na našom stole skončí akýkoľvek produkt a to je horšie ako tá poneč, konečná ponuka, s ktorou prišla rada. Klonované zvieratá a výrobky z, e, z klonovaných zvierat majú byť zakázané a tu chceme mať vysledovateľnosť potomkov ako aj označenie. Samozrejme, že existujú hranice a a my sme sa chceli držať rozumných hraníc. Pozrime sa na rozumnosť, primeranosť a ceny. To určuje naše limity, naše obmedzenia. Takže chcem povedať váženým poslankyniam a poslancom, že ste e, uvádzali e, interné dokumenty rady pani Leotard. Samozrejme, že sme o nich hovorili a tie nám pomohli pri formovaní našho stanoviska. Vy ste z toho dokumentu vybrali len jednu vetu ale nespomenuli ste, že podľa záverov tohto dokumentu existujú rizika z hľadiska zlučiteľnosti s predpismi VTO. A v tých istých záveroch sa tiež uvádza, že vlastne označovanie je najpriateľnejším riešením, ale ako som povedala, to bolo často konečného balíka, ktorý sme ponúkli. Súhlasím s vami, v tom, že skôr ako budeme ďalej konať, by sme chceli vyjadriť nádej, že vedecký výskum a výs- pokrok vo vedeckom výskume a e, aspekty potravinovej bezpečnosti nám umožnia dosiahnuť pokrok. Pán Dali slúbil, že keď hovoríme o produktoch sklonovaných zvierat, sa pripraví nový návrh a to vítame. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem a na záver debaty dávam slovo pánu... pánovi Pitelovi z, vý, zo zmierovacieho výboru. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za všetkým kolegom za ich vystúpenia počnú s našimi spravodajcami. Po týchto vystúpeniach a dokumentácii, ktorú nám poskytla spravodajkyňa, podľa ktorej e, vlastne, keby sme boli mali túto dokumentáciu, e, tak by sme boli vedeli, že keby boli prešli naše návrhy, tak neboli by spôsobili obchodnú vojnu. E, ja tu nechcem nikoho obviňovať, je to naozaj porážka, ale nie je to porážka E, fatálna. Prečo? Pretože vlády e, sú jasne zodpovedné za túto porážku. Takže nech mi nehovoria, že jednoduché označovanie nálepkami hovedzieho mesa, e, ktoré pochádza z klonovaných zvierat, mohlo by prezentovať uspokojujúcu dohodu pre parlament, veď e, to bola dohoda, ktorá vlastne má nulovú hodnotu. počúvate, zabudnime na túto smutnú aféru, zabudnime na ňu a obráťme sa tvárou k budúcnosti. A teraz musíme sa pozrieť na to, akú pozíciu zaujme rada a občania. V parlamente je pozícia jasná, pozícia občanov, etiketovanie týchto výrobkov, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat alebo ich potomkov. To je všetko, to je skutočne to najmenšie minimum. Teraz naozaj treba, aby vlády toto minimum prijali. Pán komisár, pán Dali. Ja viem, že máte veľa dobrej vôle. Urobte nám návrh, urobte ho čo najrychlejšie, prosím, aby sme mohli ako parlament príjmať zákony v oblasti klonovania a aby sme mohli e, pracovať tak, aby rada prijala naše návrhy. A potom môžeme ísť ďalej dopredu. A ešte jedna vec. Všetci ste si určite všimli, že parlament, Európsky parlament bol jednotný, jednotný. Všetky azimuty, všetky politické skupiny. Takže dopustili ste sa chyby, keď ste sa nazdávali, že budeme v Európskom parlamente rozdelení a e, tejto chyby sa už nemôžete viac dopustiť, lebo my v oblasti zdravia spotrebiteľov sme vždy jednotní. Ďakujem. Teraz e, procedurálna otázka, nech, lebo teraz je už uzavretý program. Vážená pani predsednička, ja už som niekoľkokrát si v debate vypočul, že tu išlo o postoj pána de Guchta. Pani Lepa sa pýtala, že či sme oni vedeli o tejto právnej analýze, ale toto nie je e, nejaká obyčajná otázka, to je kľúčová otázka. Možno, že aj v rade sú k tejto téme ešte rozpory. Pán Dali bráni záujmy spotrebiteľov a ak pán de Gucht pri diskusii prezentuje falošné, e, dokum, falošné argumenty, tak rád by som sa pána Daliho na toto spýtal. Takže e, pani Lupa sa s touto otázkou E, obrátila na spravodajkyňu a pokiaľ ide o pána komisára, myslím, že ten odpovedal a myslím si, že vy v budúcich etapách sa dozviete to, čo chcete vedieť a ja uzatváram debatu. The uh, next item on the agenda is the oral question to the Council and Commission. Ďakujem pekne, takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu pro, programu. To je otázka na radu a komisiu k um, malým a stredným podnikom. Preskúmanie iniciatívy